pokiaľ ide o riešenie otázky dane z dedičstva v nadväznosti na prijatie nariadenia o dedičstve. A v mene komisii môžem vyzvať pána komisára Borga, nech sa vyjadri. Nech sa páči, pán komisár. Thank you very much. Ďakujem za slovo, pán predseda. Komisia je veľmi spokojná s týmto nariadením o dedičstve, ktoré bolo prijaté v Lani. Teraz je už súčasťou právneho systému EÚ viaceré e, predpisy, ktoré sa týkajú dedičstva a riešenie otázok dedičstva, odbúrali zbytočnú administratívnu záťaž. Tým, že máme rámec pre spoluprácu v oblasti dedičstva, napomáha veľmi podstatne životu našich občanov a zabezpečuje zvýšenie ich istoty istoty. Toto je jeden z príkladov, ako funguje Európska únia, aby riešila každodenné právne problémy a aby našim občanom ušetrila peniaze. Každá nová legislatíva, ktorá preklenuje problémy a buduje mosty, môže vlastne priniesť otázky, ktoré sa týkajú výkladu týchto právnych predpisov, čiže ako sa majú každodenne v praxi aplikovať. Komisia už nejaký čas sponzoruje projekty, ktoré pomáhajú občanom jasne e, chápať tieto predpisy. Príkladom je aj prepojenie registrov e, testamentov. A jednou z prvých otázok po umrtí osoby je, či vlastne má daná osoba dedičov. Čiže nájsť testament je vlastne veľmi dôležitá otázka, pokiaľ ide o detectvo. Ďalej, o spôsob organizovania výmeny a presunu informácií. To je tiež veľmi dôležitá otázka. Čiže takéto informácie sa dajú na webovú stránku zvanú Succession in Europe, čiže dedičstvo v Európe a proste týmto smerom alebo týmto spôsobom sa dajú získavať a vymieňať informácie, ktoré sa týkajú týchto dedičských otázok. Vlastne eh, milión eur sa poskytol aj na grant rady. Eh, sa rozbehol projekt, kde 14 konkrétnych aktivít zameraných na odbornú prípravu. Vlastne už prebiehajú tieto aktivity a snažíme sa uberať sa k cieľu, ktorý by znamenal, že kompletná implementácia tohto nového predpisu by sa mohla zrealizovať do konca tohto kalendárneho roku. Ďalej v rámci tzv. IGM e sme začali budovať možnosť eh, uplatňovania aj eh, webového, webovej stránky a portu e-justice. Čiže spomínal som už elektronický register testamentov, ale je tu aj mnoho ďalších aspektov, ktoré sa zaoberajú interoperabilitou. Nariadenie o dedičstvo sa netýka zdaňovania. Daňová, teda, pardon, zdaňovanie, teda, keď je o dedičskú daň, tam sú rozdiely v rámci EÚ. Potom, e, teda niektoré štáty e, prichádzajú k tomu, že sú tam rozdiely aj dvoj, prípadne trojnásobné. Pokiaľ ide o majetok, ktorý sa zdedí a vlastne cez hranične sa má prejsť, tak treba zvažovať. A prepašte, pre, prerušuje pán predseda rečníka. Upozornil ho, aby hovoril pomalšie. Poprosíme mikrofón. Ďakujem. Celková hodnota majetku prevádzaného cez hranice v dôsledku testamentu a dedičstva v tomto zmysle E, sa uplatňujú taktiež zdanie a niekedy sú aj viacnásobné. Výsledkom je, že občany, občania môž, musia byť, vlastne sú prinútení predať daný majetok len, aby dokázali zaplatiť daň. A potom malé podniky majú problémy pri prevode takýchto majetkových práv. Potom sú tu ešte problémy, ktoré bránia Európanom, aby uplatňovali svoje práva v rámci cezhraničného styku v EÚ. Daň z dedictva sa môže takto stať aj umelým momentom, ktorý odrádza, alebo prvkom, ktorý odrádza aj pri ináč veľmi e, pozitívnom a možnom realizovaní podnikania. Majiteľia podnikov môžu uvažovať o tom, že sa znižia investície, napríklad môže dôjsť k likvidácii alebo znižovaniu objemu podnikania, alebo vlastne stiahnu cezhraničnú investíciu. Je to tak preto, lebo asi nevidia hodnotu v tom, že by zachovávali takéto investície, ktoré si vyžadujú, alebo ktoré sú vysoko zdaňované. 15. decembra 2011 komisia prijala odporúčanie o tom, ako členské štáty by mohli e, zabraniť takémuto dvojitému zdaneniu dedičstva. Pri tej tej príležitosti komisia poskytla vodítko členským štátom, pokiaľ ide o pravidlá cezhraničného zdaňovania dedičstva, aby tam nenastávala diskriminácia. Čiže ide tu kroky, ktoré majú riešiť prekážky pri zdaňovaní dedičstva v EÚ. Predovšetkým ide o zavrádenie dvojitého zdaňovania. Celkové zdanenie daného dedičstva nemá byť vyššie, než je tá úroveň, ktorá by sa uplatnila, keby iba jeden členský štát by mal právomoc zdaniť daný majetok. Odporúčanie vyzývalo členské štáty na to, aby umožnilo daňov, uplatniť daňové úľavy pri dane z dedictva a aby zlepšili spoluprácu daňových orgánov, aby tieto pomáhali daňovým poplatníkom teda placom dane, ktorí sú zatiaľ vystavení dvojitému zdaneniu. Komisia podá správu o, týchto, o tejto situácii na budúci rok. Ak tá správa poukáže na to, že cezhraničná, že problémy v oblasti cezhraničného zdanenia dedičstva pretrvávajú, potom komisia bude zvažovať rôzne ďalšie možnosti vrátanie možnosti prijať patričné legislatívne kroky, aby sa tie prekážky odstránili. Zatiaľ komisia využíva dnešnú rozpravu aj na to, aby vyzvala všetky členské štáty k tomu, aby intenzívnejšie spolupracovali a aby podávali príslušné správy komisii. Ďakujem. Vážený pán komisár, srdečne ďakujeme. A prvým rečníkom za poslancov bude pán Cvivka. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, ctené dámy a páni. Hovoríme tu o nariadení o dedičstve, pokiaľ ide o cezhraničný kontakt. Treba povedať, že to je skutočne veľký výdobytok Európskeho parlamentu a treba povedať, že téma ako taká bola veľmi komplexná a bola tu aj veľká snaha tento problém vyriešiť. A ja si myslím, že nemusíme teraz opakovať opätovne, aký veľký význam tieto riešenia majú alebo budú mať pre občanov, pre občanov, ktorí sú momentálne v skutočne vážne, veľmi vážnej situácii, pretože sa nachádzajú v ťažkej hospodárskej situácii, ale aj v ťažkej právnej situácii, pretože tieto predpisy momentálne občanom dávajú možnosť patričným spôsobom e, uplatniť e, konkrétny typ práva a konkrétne sa tu objasňujú aj prípadné kolízne problémy ale chcel by som ešte raz zdôrazniť skutočnosť, že občania tieto predpisy musia poznať. Z toho vlastne vyplýva aj celková efektívnosť každého právneho predpisu. Avšak treba k tomu dodať aj to, že že matéria dedičského práva je veľmi komplikovaná aj pre právnikov samotných. O to viac musíme my ešte hľadať oveľa jasnejšie riešenia na úrovni medzinárod, medzinárodného medzinárodných postupov v oblasti dedičstva. Rovnako musíme nájsť riešenia aj pokiaľ ide o dvojnásobné zdaňovanie alebo viacnásobné zdaňovanie dedičstva, pretože toto sa v nariadení opomína a ide tu o finančný problém, právny problém takisto pre občanov a ja sa skutočne teším, pán komisár, že Európska komisia tento problém vníma a rovnako sa teším z toho, že vy tento problém v budúcnosti odstránite. Keď budú európske predpisy ohľadne dedičstva e, zjednodušené, tak to musí jednoducho byť pre občana celkom jasné, aký spôsob toto právo budú môcť uplatniť. Musia vedieť, aké tu budú dopady ešte predtým, než vstúpia do platnosti medzinárodné dedičské predpisy. Ďakujem. Pán kolega Berlinguer. Vážne pán predsedajúci, vážne pán komisár. Naredenia o dedičstve je podľa mňa je jedným e, z najlepších výsledkov činnosti parlamentu. To sa môže zdať e, e, nudné, ale e, napriek tomu to sa dotýka samotného života našich občanov ako Európanov. 450 tisíc takýchto prípadov nastáva rok čo rok a e, rodiny musia e, e, riešiť cez hraničné dedičské prípady a dochádza k prevodu 120 miliard eur, čiže obrovských sum. Ľudia, ktorí žijú v rôznych členských štátoch, sú v súčasnosti početní. Je ich veľa. To znamená, že je veľmi dôležité určiť, e, e, ktoré je v tom ktorom prípade rozhodné právo. Prečo sme zvolali dnes túto e, diskusiu? Prečo sme položili otázku, ktorú teraz zodpovedal pán komisár? Totiž, ak neurobíme poriadok v otázke mm, dvojitého zdanenia, E, sam, samotná účinnosť novej legislatívy bude e, e, značne znížená. To je rovnako aktuálna otázka ako štokholmský program. Ak chceme vytvoriť európsky priestor, musíme postupne odstraňovať všetky prekážky, ktoré bráňa jeho vzniku s tým, aby legislatíva sa stala súčasťou dennodenného života. Chcel by som ešte e, raz vyzvať k tomu, aby sme odstranili riziko e, dvojitého e, zdanenia, aby naredenie z roku 2011 sa mohlo naozaj uplatňovať a mať dobrý dopad na dennodenný život našich občanov. A posledná poznámka reagujem na pani e, e, e, Zjevku a ostatných kolegov vo výbore Júri. Ako viete, nemáme radi publicitu, nie sme radi, keď noviny píšu o našej činnosti. Sme právnici, ktorí pracujú v pozadí ale vložili sme sa naozaj do tohto nariadenia, e, pracovali sme s nadšením a sme mimoriadne spokojní. Ďakujem pekne, pán kolega. Ako e, ďalší, e, ďalší vystupí Cecílie Wikström. Ďakujem za slovo. Áno. Počas tohto funkčného obdobia parlamentu sa mnohí ozaj venovali veľmi intenzívne otázke daní z dedictva a aj otázkam konfliktov a ich riešeniam. E, práve oceňujeme, že ste sa e, veľmi razantne vrhli na riešenie tohto problému. Otázka je, kde teda? Ktorá krajina bude mať e, túto legislatívu uplatnenú, keď ide o viacero krajín? Pretože v praxi e, je to také, napríklad, e, ako, že sú tu rôzne odpovede na otázky našich občanov v jednotlivých krajinách. Takže treba prirodzene rešpektovať príslušné právomoci, ale ťažko očakávať od našich občanov, aby akceptovali e, dvojité zdanenie, pokiaľ ten dedený majetok sa týka dvoch štátov. Takže treba jednoznačne vyriešiť otázku toho, aby sa vyriešil toto dvojité zdanenie. A teda, pán komisár, aké príjmete opatrenia, aby ste už pokročili vpred v tejto dôležitej téme? Pretože toto je tá chvíľa, kedy musíme pomôcť členským krajinám, aby našli spoločné riešenie týchto problémov a aby sme pre našich občanov vytvorili jasnejšie prostredie. Ďakujem vám vopred za toto. Ďakujeme. Slovo má pán Bodu. Ďakujem. Nedávno, v posledných rokoch, mobilita občanov EÚ viedla k viacerým problémom, napríklad aj v otázke riešenia cezhraničných otázok dedenia. Čiže sú tu rôzne e, pravidlá, ktoré sa uplatňujú v jednotlivých členských štátoch a Myslím si, že ak sa vytvorí jednotný rámec v rámci EÚ v otázke dedičských práv a dane z dedenia, e, z dedičstva, bude to veľmi pozitívny krok napred. Mali by sme e, vychádzať e, pravdepodobne aj z toho, kde má, alebo kde mal obvykle miesto trvalého pobytu daný človek a daná osoba, ktorá zosnula. Odporúčanie komisie z roku 2011 zamerané na zabránenie dvojitého zdanenia v tom, tejto oblasti je krok dobrým smerom a čak, počkáme si na rok 2014, ako sa vlastne ukáže implementácia. E, myslím, že aj príslušné osvedčenie by sa, takéhoto typu by sa mohlo uplatňovať aj pri dedičstve. Slovo pani Regner. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Pokiaľ ide o nariadenie o dedičstve, dedičstvo sa nám podarilo kúsok európskej legislatívy e, predložiť v takom, takým spôsobom, že to pomôže našim občanom. Ak by sme v tomto kontexte ešte sa uberali smerom k dvojitému zdaňovaniu, tak by to jednoducho bolo aj z spoločenského hľadiska veľmi dôležité týkalo by sa to 9 miliónov občanov, to znamená tých, ktorí nežijú priamo v tej krajine, ktoré, do ktorej dedičského systému spadajú. A takíto poručníci dedičstva si môžu jednoducho vybrať, v ktorej krajine chcú uplatniť dedičské právo, či v tej krajine, z ktorej pochádza, alebo v tej krajine, v ktorej chcú zomrieť. Otázka, ako sa budú takéto dedičstvo zdaňovať, to sa rieši tzv. soft law právom, ktoré riešia jednotlivé členské krajiny odporúčaniami. Ale dlhodobé riešenie, pokiaľ ide o riziko dvojitého zdaňovania alebo vyhýbania sa daní, e, takto sa tu rieši tým, že sa obchádzajú určité diery v zákone. A doteraz je jednoducho obchádzanie zákona možné. A preto si komisia myslí, že poručníci dedictva, ktorí, ktorí majú viacero národnosti alebo štátnych príslušností jednoducho cieľene robia také e, dedičstva, ktoré ako keby snažili sa vyhnúť e, zdaňovaniu a práve tieto riešenia by sme mali my ponúknuť, aby sa situácia zlepšila. Ďakujem pekne. V rámci spontánnej rozpravy teraz dostane slovo pani Bazesku, ktorá sa prihlásila o slovo. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Problém Európskeho osvedčenia o dedictve sa z časti vyriešil prijatím tohto nariadenia z roku 2012. Ale stále tu máme ešte určité problémy, pokiaľ ide o rôznu úroveň zdaňovania e, dedictva a potom je tu ešte problém aj s dvojitým zdanením. E, tieto otázky sa prednávali už častočne aj vo výbore PETY, a myslím, že od roku 2015, kedy toto nariadenie o Európskom osvedčení o dedictve vstúpi do platnosti, tak potom sa, verím, zharmonizujú aj tie otázky, ktoré sa týkajú otázok zdaňovania dedičstva. Jednoznačne je potrebné zabrániť dvojitému zdaňovaniu dedičstva a treba vytvoriť také prostredie, aby tu nebola právna neistota, aby tu sa uplatnil v rámci EÚ jeden certifikát, jedno, jednotné osvedčenie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. E, záverečné slovo bude mať pán komisár, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím, že to bol Benjamin Franklin, ktorý v roku 1889 povedal, že v živote nie je nič istejšie než smrť a dane. No a presne o tom tu hovoríme. Máme tu aj smrť, aj dane. Ale rád by som zodpovedal otázku, ktorú položila pani Mikström. Teda, ktorý štát vlastne uplatní zdanenie toho majetku? odporúčanie sa nevenuje tejto otázke. S výnimkou toho, že sa stanovuje, že pokiaľ je o objem tejto dane z dedictva, by nemal byť vyšší, pokiaľ by sa zdaňovalo len v tých podmienkach, že by iba jeden členský štát uplatňoval zdaňovanie. Čiže môžem to odcitovať presne. Cieľom je zabezpečiť, aby celková úroveň alebo výška dane týkajúce sa konkrétneho dedictva, aby tá daň nebola vyššia, než je e, suma, ktorá by sa uplatnila, pokiaľ by iba jeden členský štát mal právomoc zdaniť dané dedičstvo. Inými slovami, to znamená, že za predpokladu, že máme globálny celkový objem dane a ten by nebol vyšší, než by bola daň, pokiaľ by len jeden členský štát mal uplatniť zdanenie, potom e, to môžu vlastne zdaniť aj tri členské štáty aby my ako komisia vlastne nebudeme zasahovať do toho, koľko členských štátov by malo uplatniť zdanenie, ale celková suma v globále by nemalo, nemala byť vyššia než taká suma, ktorá sa dá uplatniť v jednom štáte. Žiaľ, boli sme svetkami a ďakujem veľmi pekne poslancov Európskeho parlamentu za ich upozornenia, že naozaj dochádza k tomu, že e, pri tomto zdaňovaní nastávajú mnohé problémy. Tým, že sme mali e, možnosť navštíviť viaceré e, lokality, tak tiež to nie je asi teda najšťastnejšie. Vidíme teda, že tá situácia tam nie je jednoduchá a myslím, že už aj menšie úpravy v rámci členských štátov by mohli byť ozaj na prospech stovkám tisícov európskych občanov. Takže náš plán teraz je ten, aby sme dozreli na to, ako sa uplatňuje tento predpis v jednotlivých členských štátoch. A vlastne pani komisárka Redingová poverila tým, že ak sa zistí, že tieto odporúčania sa neimplementujú, tak by sme mohli prejsť potom k druhej etape a prísť s ďalšími legislatívnymi návrhmi. A určite to bude na prospech stovák tisícov európskych občanov v celej Európe. Toto chceme dosiahnuť a dúfam, že príslušné orgány v členských štátoch využijú tento rok na to, aby sa urobili kroky za účelom zlepšenia situácie našich občanov aj v týchto smutných chvíľach ich života. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme, pán komisár, a týmto sa skončila rozprava k tomuto bodu dnešného programu a dostávame sa k poslednému bodu dnešného programu, ktorým je vyhlásenie komisie zablokovanie revízie nariadenia číslo 1049 lomeno 2001. A týmto dávam znovu slovo pánu